diel eh, hry. Eh, Môžete sa vyjadrovať iba eh, k technickým otázkam. Takže, pán kolega keď máte slovo, ale tiež iba k technickým otázkam.